sa pani kolegyňa Kienke hlasí o slovo. Nech sa páči. Kolega Moraes. Kolega Moraes. Pán predseda, um, chcel by som v súvislosti s pravidlom 11.2 eh, spomenúť, eh, že E, poslanci sa majú e, pri svojom chovaní držať pravidlá vzájomnej úcty, vychádzajúc zo zmluvy Európskej únie. Dopočuli sme sa od pána Januša Korvan Mikeja v predchádzajúcej rozprave. E, použil slova, ktoré nie sú priateľné tu v pléne, použil rasistické výrazy, antisemitické výrazy a ja myslím, že mnoho poslancov súhlasí so mnou tom, že takýmto duchom by nemal začať e, tento mandát a mali by sa prijať potrebné kroky na úrovni administratívy parlamentu. E, Cecil Kienge, e, moja kolegyňa, ktorá sedí tu vedľa mňa, ona ešte doplní tieto moje vyjadrenia v podobnom duchu. Frau Kollegin Kienge. Kolegyňa Kienge. Ďakujem pekne. Vyhlásenie pána Kolbina z dnešného dopoludnia obsahovalo veľmi závažné tvrdenie jeho slova, ktoré tu predniesol, urazili dôstojnosť tejto snemovne a tiež urazili dôstojnosť Európskeho parlamentu a poškodili ducha Európskej únie. Porušil tiež zásadu pravidla 11.2 rokovacieho poriadku. Jeho slova neurazili len ľudí s inou farbou pleti ako ja, ale urazili úplne všetkých, e, ktorí sa držia hodnú na ktorých je postavená táto inštitúcia. E, sú to pravidla rovnosti pre všetkých a dôstojnosti pre všetkých. Chcem preto požiadať, aby sa e, uvalili príslušné sankcie v súvislosti s týmto konaním. Slová, ktoré tu predniesol a celkovo slova, ktoré sa tu používajú, majú veľkú váhu a preto musíme bojovať hneď od začiatku proti všetkým formám eh, diskriminácie a rasového útlaku. Ďakujeme pekne. Eh, berieme na vedomie toto vyjadrenie, posunieme ho ďalej. Ďalej nasleduje vyhlásenie Rady a komisie v súvislosti s platobnou situáciou v rozpočte EÚ vzhľadom na eh, bezprecedentnú výšku nesplatených záväzkov Mm, prepašte, už nedám slovo nikomu s faktickou poznámkou k tej predchádzajúcej téme. Otázka, nech sa páči. Pán Leichfried, ďakujem. Ak dovolíte, eh, chcem eh, len povedať, že tie slova mojich kolegov nechcem ani nič doplniť, eh, chápem ich a súhlasím s nimi. Myslím, že nestačí len povedať, že ste informovaní, že to beriete na vedomie. Mohli by ste naznačiť, čo sa udeje a ako v následnosti po e, takýchto tvrdých vyjadreniach, ktoré tu dnes dopoludne zasnili. Pán kolega, viete, aké sú tu zvyky, nie ste žiadnym nováčikom. My budeme informovať predsedu Európskeho parlamentu a on sám bude musieť z toho vyvodiť dôsledky a prípadne rozhodnúť aj o možných sankciách. Preto som to takto povedal.